Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me start. Kolegyňa, kolegovia, začneme hlasovanie. Uh, eh, let me say, at the beginning. Takže na začiatok test hlasovania Prosím, pripravte sa na skúšku hlasovania. Je to veľmi dôležité. Prosím, usadte sa. Prestante diskutovať. Začíname so skúškou hlasovania. Akú otázku navrhujete? Ste pripravení na dovolenku? Takže zodpovedajte otázku. Ste už pripravení na dovolenku? Otváram hlasovanie. Ah. Dirkorix, please stop. Kolegovia, prosím. Prosím, utište sa, ospravedlňujem sa, že som nezdvorilý. Prosím, začnite odpovedať na otázku. Končím hlasovanie. Okay. Okay, it's, um... Uh, let me inform you mm, at the next... Takže chcem vás informovať, že sme zmenili trošku poradie. Prvé hlasovanie bude pre, tý, sa týkať rodinných podnikov v Európe. Spravodajkynia Angelika Nibler o to požiadala, pretože musí potom odísť, pokiaľ viem. No, je to nejaké komplikované, takže zmenili sme poradie. Nemyslím si, že je to pre, pre vás veľký problém. Takže začneme eh, rodiny, podnikmi v Európe. Pani Angelika Nýbler má slovo. Ďakujem, pán predseda. Kolegyňa, kolegovia, nechcem zdržovať hlasovanie, chcem len využiť príležitosť poďakovať sa všetkým tieňovým spravodajcom za vynikajúcu naozaj výbornú spoluprácu na tejto správe. Bolo tu veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré v konečnom dôsledku sa všetky uberali rovnakým smerom, takže dúfam, že dnes e, vyšleme široký signál z tohto výboru na podporu rodinných podnikov v Európe. Ďakujem všetkým, ktorí angažovane spolupracovali aj na kompromisoch a ešte by som chcela zdôrazniť, že naozaj na všetkých stranách bola ochota pristúpiť na kompromis. Niek- každý niečo dostal, niečoho sa vzdal. Ďakujem za dobrú spoluprácu. A ešte by som chcela povedať e, ešte jeden ústny pozmeňovací návrh k 89. -ke. E, pán predseda, ak by ste mi potom dali príležitosť ešte e, pred hlasovaním predniesť tento pozmeňova- ústny pozmeňovací návrh. Ďakujem. Takže kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 67, 75 a 79, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 69 za, proti, Takže 68 padá. I ask you about... Poprosím vás e, k pozmeňovaciemu návrhu 69. 69, kto je za, proti, e, zamietnuté. Employment 25 za, proti, zdržali sa, tiež zamietnuté. 72, 71, 73, 74, kto je za, proti, zdržali sa e, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 77 za, proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Deväťdesiat šesť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97 za, proti, zdržali sa. To nie je jasné, to si preveríme. 97 preverujeme. Končím hlasovanie. A, pardon, ešte je tam jeden hlas EPP naviac. Dobre. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 98. 98. Pani Nibler. Ústny pozmeňovací návrh, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som predniesť e, ústny pozmeňovací návrh k tomuto 98. návrhu calls on the Commission to commission, consider extending beneficiaries of all existing instruments for SMEs and all entrepreneurs, in particular COSME. A tu doplneme MIT, cap a na záver family businesses. Ďakujem. Moja otázka je, je niekto proti takémuto návrhu, mali by ste sa postaviť, ak ste niekto proti. Nikto nie je proti. Výborne. Takže môžeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 98 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 137. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté 100 za, proti, preveríme, 100. Končím hlasovanie. Prijaté 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 112 a 116 za, proti, zdržali sa, preveríme. 112, 116. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 115 za, proti, zdržali sa prijaté 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté 117 za, proti, zdržali sa prijaté 120 za, proti, zdržali sa prijaté 122 za, proti, zdržali sa prijaté 124 za, proti, zdržali sa prijaté Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 e, za, proti, zdržali sa prijaté. Ample 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Ample 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 134 za, proti, zdržali sa zamietnuté 135 za, proti zdržali sa prijaté 138 za, proti zdržali sa zamietnuté 141 za, proti zdržali sa zamietnuté 143 za, 160 za, proti zdržali sa zamietnuté 143 za, proti zdržali sa zamietnuté 144 za, proti, zdržali sa prijaté 145 za, proti, zdržali sa zamietnuté 147 za, proti, no to si preveríme, takže 147. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté No nezdvíhali ste ruky, dosť jasne. Takže prosím, zdvíhajte ruky poriadne. 149 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ample 3 za, a to je po častiach, Takže e, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme. Druhá časť, Ample 3, druhá časť. The, the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. E, kompromis 9 in favor. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 183 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 189 za, proti. Preveríme. 189. Preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. FAM 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté. FEM 11 za, proti, zdržali sa prijaté. FEM 13 za, proti, preveríme. Takže FEM 13. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 13 za, proti, strhali sa prijaté 190 za, proti, strhali sa zamietnuté 196 za, proti, strhali sa prijaté kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvesto desať za, proti, zdržal, a preveríme si to. 210. Preveríme 210. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, Prijatý Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací 7 za, proti, zdržali sa, hm, preveríme. Pozmeňovací 7. Pozmeňovací návrh 7. Končím hlasovanie. Prijaté. Niekto zmenil názor. Videl som to, pretože predtým to bolo tak 50-50 a teraz je to dosť jasné. Takže, dobre, môžeme si to vždy preveriť. Pozmeňa sa 7 za a nie 8, 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 24, 25 spolu, kto je za, proti, asi zamietnuté, ale preveríme. 24-25. Preveríme. Končím hlasovanie. 23 za, proti. Nikto nehlasoval, takže ešte raz. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, Zdržali sa zamietnuté. Aspoň si myslím. Tak si to preveríme. 26. 26. Nebolo to celkom jasné. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 19 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 34 za. Proti. Zdržali sa Preveríme. The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. 36 za. Proti. 36 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 37 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 40 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Empl G za, proti, zdržali sa, prijaté. Empl N za, proti, zdržali sa prijaté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa, preveríme, 27 preveríme. Končím hlasovanie. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme, preveríme 28. 28. Končím hlasovanie. Zamietnuté. No ako sme to videli. D. Za, proti, zdržali sa. Preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. FEM E za, proti, drželi sa, zamietnuté. G za, proti, zdržali sa. G, G, preveríme. Jeden EPP hlas naviac, dobre. Končím hlasovanie. Prijaté. H. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. I. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. K. Za, proti, zdržali sa. To by sme si mali preveriť. K. Končím hlasovanie zamietnuté. FEM 5 za, proti, zdržali sa prijaté 10 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté elektronické hlasovanie o celej správe, takže tak povediať zmenovite. E, končím hlasovanie. Je tam jeden EPP naviac, možno Angelika Nibler. Dobre, končím hlasovanie. No, výborne, blahoželáme. Takže máme výsledok. Super. Ďalšia mm, téma. <laughs> Okay. Uh, the next is on the on our order is uh, blue economy. Dobre, takže teraz to modrá ekonomika kolegyňa Ferreira. Takže začnime. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté 4 za, proti, zdržali sa, prijaté 5 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté 78, pozmeňovacia 78 za, proti, zdržali sa, preveríme 78. 78 preveríme. Končím hlasovanie. zamietnuté. E, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, preveríme 93. Končím hlasovanie. Prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 113 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 eh, za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. 121 e, e, za, proti, zdržali sa, no, 121 si preveríme. Končím hlasovanie. kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16, eh, kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací na 152 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz kompromis 12 a kolegyňa Ferreira, spravodajkyňa, chce niečo povedať. Nech sa páči. Obrigado, Presidente. Ehm, devido eh, a um mal entendido que foi felizmente. No asi tu bolo nejaké, bolo nejaké nedorozumenie, ale možno sa to medzičasom už vyjasnilo. No a takže tým pádom to vlastne je zbytočné, môžeme to stiahnuť a hlasovať iba o kompromise. A 154, na to už sa ten kompromis nevzťahuje, takže možno by sme mohli potom ešte hlasovať o tom. Dobre? Takže ak je to pozitívne, mm, tá kompromis 12, e, môžeme teda hlasovať aj o 154. Dobre, takže 12 za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmeňovací návrh 154 za, proti, zamietnuté, ale preveríme, preveríme, lebo je to dôležité. 154. Hlasujeme o 154, končím hlasovanie. Zamietnuté úplne jasne, ale je dobre si to preveriť aby to teda bolo to trošku kontroverzné. 156 za, proti, zdržali sa zamietnuté 157 za, proti, preveríme 157 Končím hlasovanie. A prijaté 158 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 159 za, proti, zdržali sa prijaté. 162 za, proti, zdržali sa prijaté. 166 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 167 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 169 za, proti, zdržali sa. Nebolo to celkom jasné, takže 169 si preveríme elektronicky. Nie je to úplne jasné. 169 Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté 179 za, proti, zdržali sa. A pardon, najprv prvá časť, 179, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Časť 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 180 za, proti, zdržali sa, prijaté 181 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, 181, preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 182 in favor. 182, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal zamietnuté? 183 za. Prepačte, prvá časť 183. Takže ešte raz prvá časť o 183, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, teraz druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. 184 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. 187 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, overíme, 187, koniec hlasovania, adopted, prijaté, 185, prepáčte, 187 prešla, čiže 188 pokračujeme. 188 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 189 za, proti, kto sa zdržal, overíme 189. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 21 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 22 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 23 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 195, druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 203 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 206 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 24 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 212 za. Proti. Overíme 212. Konec hlasovania. prijaté. 213 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 214 za, proti, kto sa zdržal, overíme. 214. Koniec hlasovania. Jeden z EPP sa musí stiahnuť. Angelika tu už nie je. Takže kto to je? Dobre, už je to v poriadku. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 215 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? 216 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? 217 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 218 za proti, kto sa zdržal, prijaté. 222 za, proti, overíme 222. Koniec hlasovania. Znova jeden za EPP naviac. Dobre. Koniec hlasovania. Prijaté. 223 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, overíme 223. Konec hlasovania. Prijaté. 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 12 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 13 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, druhá časť za a druhá časť odpadá. Takže návrh 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 15 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 25 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 26 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 26 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 27 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 28 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 27 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 37 za, proti, kto sa zdržal, overíme 37. Koniec hlasovania. zamietnuté. Kompromis 28 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. Áno, prijaté. Teraz 41 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 42 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 43 za, proti, kto sa zdržal? prijaté. Overíme 43. Je to 43. Koniec hlasovania. Prijaté. 44 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 45 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 46 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. 46. Konec hlasovania. Zamietnuté. 47 za. Proti kto sa zdržal? Zamietnuté 48 za. Proti. Overíme 48. Konec hlasovania. Prijaté. 49, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 29, kompromis. 29, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 52 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 53 za, proti, kto sa zdržal prijaté, jednotka za, proti, kto sa zdržal, overiť. Návrh číslo 1. Koniec hlasovania. Prijaté. Dvojka za, proti, kto sa zdržal, prijaté. tri za, proti, kto sa zdržal, prijaté. štyri za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Päť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. šesť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. sedem za, proti, kto sa zdržal, prijaté. osem za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 9 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. plus 2 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. plus 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. plus 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. plus 11 za. Proti. Toto overíme. po 11. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Uh-huh. Teraz po 18 za, proti. Kto sa zdržal? Znova to treba overiť, lebo nezdvíhate poriadne ruky. To ma mrzí. Takže M po 18. Overujeme. Konec hlasovania. Prijaté. 22 za. Proti, kto sa zdržal, prijaté. MPL 23 za. Proti. No, overíme to. 23. Koniec hlasovania. Prijaté. Teda 26-27 spolu, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme peš, 9 za, proti, to treba overiť, peš 9. Konec hlasovania. Prijaté. Peš 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pež 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pež 29 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pež 30 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pež 31 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pež 33 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pež 39 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. A P43 za, proti, overme to. 43 overujeme. koniec hlasovania. Zamieta sa. Takže elektronicky záverečné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. The vote is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 proti, kto sa zdržal, prijaté. Imko 27 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 28 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 29 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 30 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 31 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 32 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh 16 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 73 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 74 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 75 za, proti, kto sa zdržal, hm, ešte raz, kto je proti, kto sa zdržal, 75 overíme. EPP musí jedného stiahnuť. Končím hlasovanie prijaté. Kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 77 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 78 za, proti, kto sa zdržal prijaté, IMKO 35 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 79 za, proti, kto sa zdržal prijaté, IMKO 36 za, proti, proti, kto sa zdržal? To by sme mali overiť. IMCO 36, elektronické overenie. Koniec hlasovania. Dobre, koniec hlasovania. Čo sa deje? Zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 18 za, proti, kto sa zdržal prijaté, IMKO 37 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté, IMKO 39 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Imko 40 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 88 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 89 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Imko, pardon, návrh 90 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 91 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 92 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, ale radšej overíme, 92. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Hm? 93 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. inko 42. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz kompromis 19 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme kompromisom 20 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 21 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 125 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 126 za. Proti. Kto sa zdržal? Overme. 126. 126. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Koprovi 22 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 133 za prosí, proti. Kto sa zdržal? Overíme. 133. Konec hlasovania. Zamietnuté. Imko 50 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Imko 51 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Imko 52 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 134 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 135 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 136 za, proti, kto sa zdržal prijaté, Inko 53 za, proti, kto sa zdržal prijaté, pardon, Inko 54 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 137 za, proti, Overíme 137. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 138, kto je za, kto je proti. Znova overíme. 138. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Imko 55. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 1 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 3 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 33 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Imko 3 za, proti, overíme imko 3. Koniec hlasovania. Prijaté. Imko 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté, Imko 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 34 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, Imko 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 38 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 39 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, imko 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, imko 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 40. 4, 44 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 45 za, proti, kto sa zdržal, toto overme, 45. Koniec hlasovania. Prijaté. 46 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 47 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. 47. Konec hlasovania. Prijaté. Imko 13 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 8 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 9 za, proti, kto sa zdržal? No, to tiež radšej overme. 9, návrh 9. Koniec hlasovania. Prijaté. Imko 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 4, pardon, 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, 49 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, Imko 15 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, Imko 16 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 57 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 62 za, proti, kto sa zdržal prijaté, imko 20 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 63 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Imko 21 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Imko 22 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 14 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Záverečné hlasovanie poprosím elektronicky. Hlasujte. Hlasujeme o správe ako celku. Konec hlasovania. Prijaté 55 za, 2 proti. Blahoželáme kolegovi Zoriňovi. A teraz posledné hlasovanie. Samozrejme nemenej dôležité. Rozpočet 2016, mandát na trialóg. Spravodajkyňou je Annelín van Bosuit. Dobre som to vyslovil? Prepačte, ak sa to celkom nepodarilo. Mrzí ma to. Takže poďme na to. Kompromis 1 za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2 za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 9 za. Proti, kto sa zdržal? Overíme. 9. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 15 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme návrhom 20 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 21 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 23 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme návrhom 33 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 34 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 35 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 36 za, proti, teraz proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 38 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 41 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 42. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 9 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Treba overiť? Nie je problém. Kompromis 9. Spodne tu sekretariátu overujeme. Koniec hlasovania. Prijaté. 46, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 47 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 48 za, proti, overme, 48. No je to tvoj návrh, Kristian, tak teda či overíme, nie? Dobre, takže koniec hlasovania. Prijaté. Vidíš? Kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 52 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 54 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 55 za, proti, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky o texte ako celku. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Výsledok je vynikajúci. 48 za, 2 proti, 6 sa zdržali. Blahoželáme spravodajkyni. Ďakujem pekne, kolegovia. Mrzí ma to, ale hlasovanie je za nami. To je veľmi zlá správa. Alebo naopak vynikajúca? Neviem. Vynikajúca hovoríte? Dobre, tak vynikajúca. Yeah. We would like to continue with the next point. Takže pokračujeme ďalším bodom programu a tým sú priority ITRE v rozpočte na 2016, výmena názorov s Jose Manuelom Fernandezom, ktorý je všeobecným roz, roz, stavodajcom pre rozpočet na budúci rok. Je to náš kolega z výboru pre rozpočet, takže kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vás požiadal, aby ste opustili miestnosť v tichosti. Dobre? Poprosím vás. Takže ešte je prískoro, aby sme začali? Thank you. Uh, we are, we are very sorry that you are Prepačte, teda, je nám ľúto, že odchádzate, kolegovia, ale ako tomu môžeme zabrániť? And we are also very lucky. Taktiež máme šťastie veľké, že kolega spravodajca tu síce nie, ale už čaká vonku pred miestnosťou. Ja. Aha, <laughs> dear colleague, very good to see you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 kolik. Takže, milí kolegovia, drahá Miriam, prosím, posaď sa. A taktiež ďalší kolegovia, posaďte sa. No a môžeme potom začať pracovať. Takže vám ešte raz chcem pripomenúť, že bod 8 v našom programe sú priority výboru ITRE pre rozpočet na rok 2016 výmena názorov s Jose Manuelom Fernandešom, ktorý je hlavným spravodajcom pre rozpočet na rok 2016. Takže vítame ťa, milý kolega, vo výbore ITRE. A ty sem občas e, chodievaš, e, to vieme, ale chcel by som pripomenúť, že hlasovanie o našom stanovisku k rozpočtu pre 2016 eh, už teda eh, prebehlo dnes ráno, takže už máme po hlasovaní. Máme tu aj spravodajkyňu pre tento dokument a chcela by som zdôrazniť, že tento každoročný rozpočet je dôležitý pri plnení aj našich politických priorít, pre teraz za výbor ITRE, pretože v podstate to rozhoduje o konkurencieschopnosti nášho hospodárstva, priemyslu, malých a stredných podnikov, o našej schopnosti inovovať, e, presadzovať nové technológie IKT, máme tam e, telekomový balíček e, a energetiku. To všetko je veľmi dôležité pre konkurencieschopnosť nášho hospodárstva. Musíme mať nejakú stratégiu pre oživenie hospodárstva, pre nejaké východisko z krízy, tak aby sme teda to vyriešili. No a teraz máme tak 30-40 minút vyhradených na túto našu prezentáciu a chcel by som teda kolegu Fernandeša požiadať, spravodajcu, aby nám predstavil hlavné priority Európskeho parlamentu pre 2016 a pre príslušný rozpočet, takže prosím, povedzte nám k tomu niečo. Ďakujem. Tu, tu, tu, Merci, je vais parler euh, en français. Ďakujem, hovoriť po francúzsky. Tie e, línie usmenujeme sa už boli prijaté na rok 2016, to bolo 11. marca 2015 prijaté, pripomínam, že sú to 3E, teda v angličtine zamestnanosť, podnikanie, teda najmä malé a stredné podnikanie a podnikateľský duch, teda employment, eh, entrepreneurs a enterprise. Takže priority sú známe a dôsledky sú najmä v kapitole 1a. Nezabúdame samozrejme aj na solidaritu, politiku súdržnosti, koheznú politiku a internú solidaritu. Ale netreba zabúdať na to, že kohezná politika je tiež dôležitá napríklad v oblasti výskumu, rastu, inteligentného rastu, a je to dôležité pre zamestnanosť. Nemali by sme zabúdať na to, čo sa momentálne deje v Európe, čo padá do kapitoly 3 a 4. A takisto bezpečnosť, migrácia, to sú ďalšie dôležité témy. Hovoríme o mm, princípoch rada a komisia budú dodržiavať svoje záväzky, čo znamená, že komisia bude aj rada rešpektovať viacročný finančný rámec Rada často zabúda, že máme nový viacročný finančný rámec, kde sa nám podarilo presadiť flexibilitu. Napríklad sa nám podarilo využívať e, globálnu maržu teda na to, čo sa nevyužilo za posledné roky, o tom sme často hovorili, o tejto globálnej marži a um, rada to nechcela využiť na FC, FCII, takže to sú tie strategické investičné fondy a podarilo sa nám to opätovne požiť, čo je novinka v tomto rámci, v tomto viacročnom rámci, je to v článku 14. A to, čo sa nevyužilo z jedného roku, tak od roku 2016 môže ísť do takého globálneho e, do takej globálnej marže a to sa potom použije na e, ciele politiky najmä v oblasti rastu a zamestnanosti. Túto flexibilitu sa nám teda podarilo presadiť a v dôsledku toho sme teda prijali ten viacročný finančný rámec e, znižený, aby sme mohli využiť túto flexibilitu. To bola jedna z požiadaviek, ktoré sa nám podarilo vložiť do tohto finančného viacročného rámca, do toho nariadenia na neho sa vzťahujúceho. A samozrejme sú tam ďalšie nástroje flexibility, ktoré sú dôležité. Ale e, rešpektujeme kompromisy, treba zaplatiť to, čo zaplatiť máme a je trošku smiešné to povedať, že tie záväzky e, sa potom samozrejme pretavia na platby. To je úplne logický dôsledok tých záväzkov. My máme nejaký plán tých platieb, aby sme e, znížili tie omeškané platby a dosiahli sme dohodu na tom, že v roku 2016 nesmie byť viac než 2 miliardy takýchto nezaplatných prostriedkov z viacročného finančného rámca 2007 až 2013. Samozrejme, tento rozpočet bude mať e, dôsledky na to do FCE a e, zniží sa dopad na Horizon 2020 a Connecting Europe Facility. Hmm bude tam 1 na miesto 6 miliard, e, takže bude tam iba tých 5 miliard. Pripomínam harmonogram. 23. júna príjmame správu mm, teda príjmame správu v rozpočtovom výbore a potom v pléne to bude v júli, 3. septembra sa predkladajú rozpočtové pozmeňovacie návrhy, polovica septembra to bude stanovisko k uzneseniu na október, potom koncom septembra sa bude hlasovať o týchto pozmeňovacích rozpočtu. 28. oktobra je hlasovanie v pléne, 29. oktobra a 18. novembra zmierovanie. Takže veľmi stručne k návrhu rozpočtu od komisie, tak ako to bolo predložené 27. maja. A pripomínam, že rada sa takto tiež bude k rozpočtu. Pripomínam, že napríklad záväzky na kozmos, tam bolo to znížené o niekoľko percent porovnaní z roku 2015. Čo sa týka eh, záväzkov v oblasti Horizont 2020, tam je to o 1,9% znížené, ale tá finálna, ten finálny súhlas bol, že sa zníži ten škrt v horizonte 2020, ale pokiaľ ide o platby, je tam náraz o 11,6 To je miliarda eur. Táto otázka platieb je dôležitá, aby sme mali dosť prosvedkov na tie záväzky, čo sa týka agentúr. Tam sa to zvýšilo. To bolo to bolo predmet kompromisu z predchádzajúcich rokov, pokiaľ je pilotné projekty, prípravné aktivity. Tam je e, zúžený priestor a tým dohovorom EC e sme to ešte zúžili a tým sa vlastne znižuje dopad na horizont 2020. Samozrejme, prípravné pro, e, aktivity a pilotné projekty majú svoje vlastné prostriedky, tých 40 miliónov, 100 miliónov je na prípravné aktivity, 40 miliónov je na tie pri, pilotné projekty. V globále môžeme povedať, že teda nedá sa povedať, že by to bolo zlé, ale samozrejme je to kompromis, Čiže bude sa pokračovať, budeme pokračovať v našej práci, čo znamená, že v každom takomto rozpočtovom e, postupe budeme znižovať dopad, budeme maximálne minimalizovať dopad na Horizon 2020 a na Connecting Europe Facility, pretože e, ak každý rok e, máme takýto garančný fond, tak by som chcela aj vašu podporu a aj vašu angažovanosť v tomto výbore, aby bolo zrejme, aké línie musíme každoročne hájiť v prípade týchto dvoch programov, najmä pokiaľ ide Horizon 2020, pretože sa nám podarilo mať o miliardu, teda získať o miliardu viac na tieto programy, ale to ešte nie je koniec, pretože komisia často, aj rada často zabúdajú a každý rok vlastne takto konštruujeme tieto fondy. Mm, komisia zabúda na rozpočtovú flexibilitu, ktorá je v dohode, v medziinstitucionálnej dohode, pretože by sme mohli zvyšiť alebo znížiť tieto dva tieto dve časti. Na jednom programe to môžeme zvýšiť, znížiť o 10%, čiže je tam pred nami v tejto oblasti ešte množstvo bojov. Uh, thank you. Takže ďakujeme, milý kolega, za túto prezentáciu. A teraz by som požiadal spravodajkyňu pani Fan Boset, aby sa vyjadrila teraz ona. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pán Fernández, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. A ako viete, som spravodajkyňou za, pre rozpočet 2016 za výbor ITRE. No a myslím si, že je dobré, že je tu veľký konsenzus ohľadom jednotlivých priorít, aj čo sa týka našich priorít pre 2016. Takže to vítam. Taktiež by som chcela požiadať, aby ste zohľadnili naše stanovisko, pretože bolo odsúhlasené silou 48 hlasov proti dvom, takže to bola veľká väčšina a my skutočne chceme, sme veľmi zaangažovaní, čo sa týka našich priorít. Horizont 2020 je absolútne e, eh, nepostradateľný, mm, takže tam by sa nemalo, nemali znižovať prostriedky. My skutočne prisudzujeme veľkú dôležitosť našim prioritám v tejto oblasti a tie programy ktoré už boli spustené, by nemali byť v budúcnosti finančne obmedzované, pretože prinášajú európsku mieru pridanej hodnoty. Bolo by to veľmi zlé pre výskum, aj pre priemysel. No. EU by taktiež nevyzerala dobre počia našich partnerov, preto chceme lepšiu reguláciu a myslíme si, že komisia sa k tomuto aj zaviazala a taktiež musíme teda udržať tieto programy. To je súčasťou nášho postupu a parlament by nadalej mal naplno pracovať taktiež e, na, v súvislosti s e, nástrojom Spáme Európu CF a Horizontom 2020. Takže dúfame, že taktiež budete brániť takéto stanovisko. Neviem, aké ústupky sa majú urobiť v rámci trialógu vo vzťahu k CF a horizont 2020. Nuž, my sme skúmali politiky, ako napríklad e, interkonektory, energetická účinnosť, energetická únia, obhové hospodárstvo. Taktiež sme chceli vyriešiť otázku o neskorených platieb. Takže máme tu priority v 1A. Čo si o tom myslíte? čo si myslíte o prioritách nášho výboru? Myslíte si, že sú v súlade s prioritami rozpočtového výboru? To je náš sektor. No a posledná otázka z mojej strany je, čo náš výbor môže urobiť pre podporu vašich princípov. Môžeme do 18. augusta predložiť pozmenujúce návrhy. No, také boli možno v súlade s vašimi e, smernicami, takže mohli by ste nám poskytnúť nejaké vodítko, že čo očakávate od nášho výboru, čo by vám pomohlo? Ďakujem. Ďakujeme, vážna kolegyňa. A ťaňme spravodajci teraz. Najprv pán, alebo koordinátori, kolega Gajš. Ďakujem. Tie spravodajce tu nie je, takže by som zopakovala len pár vecí. My sme hlasovali vo výbore práve o tomto, no a boli tam určité kontroverzné otázky v rámci jednotlivých politických skupín, ale toto nebola jedna z nich. Takže samozrejme Horizon 2020 pre členov výboru ITRE je veľmi dôležitý. A my sme na tomto dopracovali. pracovali. Jedna pripomienka. Pokiaľ som vás správne pochopil, povedali ste, že v rozpočte 2016 je veľkým úspechom. V podstate um, deficit vo výške maximálne 2 miliardy. A myslím si, že to je vo všeobecnosti najvyššia bava parlamentu, že rozpočet EÚ má rozdiel medzi tým, čo povieme, že zaplatíme a medzi tým, čo vlastne členské štáty platia. Takže by som povedal, že by sme do tejto, do prekonania týchto prekažky mali vložiť čo najväčšie úsilie a to by určite pomohlo všetkým programom a predovšetkým teda hlavne aj Horizontu 2020. Ďakujeme za sociálnych demokratov, pani Moody. Ďakujem, vítam vás v výbore. Ja vás pravidelne vítam v rozpočtovom výbore, ale teraz idete tu s nami. No a ako viete, rokovaní o FC a z diskusie, ktorá tu prebiehala, je skutočne obrovská miera koncenzu ohľadom toho, kam sa chceme dopracovať v súvislosti s rozpočtom na rok 2016. No a po FC a po jeho dopade je skutočne veľmi pozbudzujúce keď vidíme, ako jednotlivé politické skupiny a výbory spolupracujú a snažia sa e, brániť prostriedky určené na Horizon 2020 na spáme Európu, skutočne musíme ďalej spolupracovať v rámci celého procesu rokovania a zaručiť, že v rámci Horizontu 2020 uznáme rôzne financovanie. Máme tam granty, alebo eh, potom prostriedky v rámci finančných eh, nástrojov, ako aký na finančný nástroj, napríklad aj EFSI. Takže skutočne granty to nie je obmedzené len na určité programy, ako napríklad Marie Curie, ale týka sa, týkajú sa aj iných oblastí rozpočtu Horizont 2020 horizontu 2020. Takže samozrejme e, problém bude v tých e, konkrétnych detailoch rokovania o rozpočte, o finálnom, finálneho rokovania, ale naďalej budeme snažiť podporovať Horizont 2020 vo všeobecnosti, ale taktiež tie jednotlivé špecifika v rámci rozpočtu na Horizont 2020. Ďakujem e, kolega Herbrandy za ALDE. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pán Fernández za to, že ste prišli medzi nás. No už taktiež chcem hovoriť o otázke alebo probléme platieb. Hovorili ste o tom, taktiež o tom hovorila kolegyňa Karinc. A ja by som sa chcel, alebo kolega Karinc o tom hovoril, takže ako komisia prioritizuje platby v oblasti koheznej politiky, regionálnej politiky. Máme tam e, oblasť výskumu a inovácie, ktorá nie je teda úplne ostrčená bokom, ale nemáš takú prioritu v očiach komisie. Uznávate toto? Uznávate, že je to tak? A myslíte si rovnako ako ja, že absorčná kapacita členských štátov v oblasti koheznej regionálnej politiky je problémom. Ale že platby určené na výskum a inováciu, sú v podstate dôležitejšie. Takže by komisia tomuto mala prisúdiť oveľa väčšiu prioritu než doteraz. Ďakujeme. A kolegovia, teraz máme teda znam tzv. ďalších rečníkov. Pani Van Brent je v podstate spravodajkyňou pre fond e, FC, pre strategické investície. Takže môžete hovoriť, pani kolegyne. Ďakujem. Budem hovoriť stručne, ale nemali ste príležitosť diskutovať o výsledku rokovaní o FC v rámci výboru ITRE, ale je tam obrovský dopad na rozpočet, takže by som chcela využiť tú príležitosť niečo povedať. Na úvod poďakujem kolegovi Fernandešovi za tú spoločne vybojovanú bitku v prebehu rokovaní boli sme na rovnakej strane a bola to skutočne tvrdá, eh, tvrdý boj. Boli tam ľudia z rozpočtového výboru, z výboru ITRE, z výboru TRAN, podporovali nás ďalší kolegovia a vytvorili sme v podstate takú, taký tehlový múr v súvislosti s rozpočtom, eh, nástrojom CEF a horizontom 2020. No a na druhej strane bola rada komisia. A čo týka rady, tak tých troch ešte chápem, ale čo týka komisie, tak absolútne nechápem, ako, teda nechápem ich chovanie v priebehu rokovaní. Po druhé, bola som prekvapená, veľmi sklamaná nedostatkom zaangažovanosti zo strany rady a komisie v súvislosti s e, výskumnými aktivitami v rámci Horizontu 2020 a nakoľko teda ľudia v podstate nemali konkrétne znalosti problematiky. Teda tí ľudia, čo sedeli pri projektov len. A musím povedať, že nie som príliš spokojnou spravodajkyňou, čo týka Horizontu 2020 po uplynutí rokovaní, ale niečo sa nám podarilo dosiahnuť. Môžete povedať, miliarda to nie je nič v tom, tomto kontexte, ale je to niečo. Má to určitý dopad. A budúce rokovania budú taktiež veľmi dôležité, ako už tu zaznelo. Predovšetkým chcela by som podať dve veci. Vám, ale aj kolegom. Takže naďalej je tam určité rozdelenie v rámci horizontu 2020 a my sme od začiatku radikálne zastávali stanovisko, že by tam nemalo byť žiadne rozdelenie, tak to tak dopadlo. No a mali by sme využiť podľa mňa rozpočet z roku 2016 a zaručiť, že komisia sa dozvie, aké sú naše priority No a v priebehu rokovaní, síce neformálne, ale v priebehu rokovaní pani Georgieva, komisárka mi povedala, že tam existuje určitý manevrovací prístor, čo týka týchto rozdelení a že sa to bude môcť pobaviť. Ďalej, rozpočet a potom budúcnosť po roku 2016. Ja neakceptujem a nebudem akceptovať ďalšie eh, skresanie rozpočtu. O tom ešte budem musieť hlasovať Ehm, mám také zmiešané pocity. Mali by sme bojovať v rámci každého rozpočtového rokovania každý rok, aby sa peniaze vrátili do nástroja Stáme Európu. A bojovať o to musíme spolu. Všetci z výboru pre rozpočet, ja tam v podstate nepatrím, ale veľa som sa naučila v priebehu rokovania ohľadom flexibility, marži a tak ďalej. Takže musíme všetci stať ako jeden muž, výbor ITRE a rozpočtový výbor, aby sme dosiahli, čo chceme. Ďakujem. Kolega Federle. Ďakujem. Chcem zúrazniť to, čo povedali kolegovia. Je to dôležité. Je to skutočne silný signál nášho výboru ohľadom priorit pre nasledujúce roky. Hovorili sa o ESI, hovorilo sa o horizonte 2020, ale vidíme tam čierne mraky nad energetickou úniou. Komisia zatiaľ spustila dve iniciatívy. Hovoríme o financovaní, hovoríme o tom, ako vytvoriť dostatočné prostriedky na to, o čo nám ide, no ale zatiaľ naďalej peniaze plynú preč smerom do FC, takže taktiež náš výbor vyslal silný signál v podobe správy kolegyne Sam Bremt. Boli sme jednotní naprieč politickými skupinami. Napriek tomu, že samozrejme máme konkrétne odlišné priority, čo sa týka marži a tak ďalej, tak e, my nechceme odoberať finančné prostriedky z horizontu 2020, pretože ten e, vedie k budúcej prosperite a e, k rastu zamestnanosti. Pokiaľ to urobíme, tak budeme zbytočne prežívať finančnú krízu, z ktorej sme sa ešte dostali von. Takže musíme byť, musíme pracovať cieľene do budúcnosti musíme podporovať výskum a inováciu a zároveň nájsť, nájsť spôsob, ako podporiť našu ekonomiku. Ďakujem. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Nie. Alebo? Alebo prosím ešte ďalší kolega. Ďakujem za to, že ste prišli. No už včera v tejto rovnakej diskusii v rámci boru Ekon by sme taktiež boli bývali radi za vašu prítomnosť. No, môžeme hovoriť o mnohých aspektoch, čo sa týka rozpočtu. Mohli by sme hovoriť o tom, ako naša skupina je proti Junckeromu plánu a o tom, ako sa podporujú špekulatívne investície, ale aby som hovorila o konkrétnych bodoch výboru a nehovoriť len konkrétne, e, špecificky o rozpočte. No, čo týka škrtov v programe COSME, myslím si, že nepripustná by jediný program EÚ, ktorý umožňuje financovanie malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú viac než 70 európskych podnikov, aby sa tam robili nejaké škrty. Myslím si, že prípadne je treba nejak doladiť jeho aktivity, tak aby podporoval dobré hospodárstvo, kde by e, sa teda podporovali konkrétne ciele, ciele aby ich činnosť tých malých stredných podnikov bola pre prospech e, občanov, aby taktiež spolupracovali e, s verejnými orgánmi. Ďalej, čo sa týka fondov pre inováciu a výskum, tak nám sa nepačia tie veľmi skromné prostriedky, ktoré im boli prisúdené a Taktiež sa tam uľahčuje prístup k úverom v podstate tým, ktorí to najmenej potrebujú. Máme tam veľké nadnárodné spoločnosti, napríklad vo farmaceutickom e, sektore, ktoré v podstate tam nachádzajú e, novú niku, v podstate no, novú, no, nový okrajový sektor, kde sa môžu realizovať, ale nepodporuje to malých investorov, takže, alebo malých výskumných pracovníkov. Takže netreba podporiť podporiť výskum ako taký a nie len komerčný e, výskum. Ďakujem. Ďakujeme za tieto všetky pripomienky. Už sa nikto ďalšie nehlasí o slovo a preto, milý kolega, sa môžeš tomu vyjadriť a zhrnúť diskusiu. Je vous remercie. E, Ďakujem Ďakujem vám všetkým za vaše pripomienky. Samozrejme nebudem hovoriť eh, vášmu výhovoru, aké pozmeňovacie návrhy má predložiť. To viete veľmi dobré, lepšie než ja, ktoré sú tie pozmeňovacie návrhy a správa, ktorú prezentujem k mandátu, sa už eh, teda týmito vecami zaoberá a má za cieľ eh, samozrejme hlavne zamestnanosť malé stredné podniky, e, ktoré im treba posilniť konkurencieschopnosť. Mm, celej Európskej únie. Ale samozrejme, budem sledovať všetko to, čo by mohlo pomôcť tomuto cieľu. Myslím si, že všetci to zdieľajú. E, teda ten cieľ tých 3E, čo sa týka Horizontu 2020. Na začiatku treba pripomenúť že nikto nechce tu meniť niečo v otázke financovania. Miliarda eur to bolo niečo takmer nemožné a naozaj ďakujem e, túto, za prácu kolegom. A potom sa vám ešte ďalšia vec využiť tie nevyužité máže, z tej globálnej máže a rada o tom nechcela ani hovoriť. Čím sa ukazuje, že sme mali pravdu a treba to robiť v budúcnosti. No potom je tu ďalšia vec. V nariadení v každom rozpočtovom postupe e, budeme vlastne skladať takto tento fond a o tom tiež nechcela e, rada ani komisia hovoriť. No a potom cieľ výberu projektov a cieľov. To bola za 5 dvojka. Neviem, aké je teraz číslo. Priority ITRE boli dobre hájené aj v tomto nariadení. A to je príležitosť, ale aj výzva, pretože treba to využiť aj na cieľ výskumu a treba vidieť ešte ďalšiu vec. Podarilo sa nám vlastne e, chrániť tie línie základného výskumu a netreba zabúdať. Ja by som nebol vážny, keby som nepovedal, že 2,5 miliardy eur, že môžeme mať hneď teraz v tomto rozpočtovom konaní na rok 2016. Nie. Potrebujem poznať tie línie, ktoré musíme hájiť už v tomto rozpočtovom konaní, pretože to ďalšie konanie zmierni tento dopad. Ja to potrebujem, pretože ja to nepoviem. Neviem, či táto línia s týmto mandátom, to je to, čo už teraz treba chrániť v roku 2016. No a je to vlastne celá taká trasa, ktorú prejdeme a samozrejme potrebujem vašu angažovanú, vašu podporu, a som si istý, vidím tu konsenzus. A potom samozrejme treba tu eh, chrániť tú hlavnú líniu, ale ja nie som ten, ktorý by povedal, čo tá línia bude a dúfam, že sa nám tu podarí nájsť kompromis k tým líniám a sumám, o ktoré sa budeme snažiť. Cieľ ostáva rovnaký, maximálne minimalizovať dopad na Horizon 2020 a Connecting Europe Facility. Jedna vec na mňa obrá veľký dojem a síce, že parlament tu hájil tieto dve, dva programy, ktoré riadi komisia. A bol tu taký moment, ja som si sám možno myslel, že nebude tam možno získať tú miliardu, ale poverilo sa nám to. Čo sa týka platieb, tam nie je priorita. Priorita môže byť pre záväzky, ale ako som povedal, toto sú logické dôsledky záväzkov. Politika, súhľadná politika, teda kapitola 1b, to má vlastne to najväčšie omeškanie a je tiež logické, že e, tí, to sú tí, ktorí by mali mať viac peňazí, v dôsledku tohto problému a tejto veľmi vysokej sumy v kapitole 1b. Takže to sú pravidlá. Také je nariadenie, to je ten viazočný finančný rámec, ktorý hovorí o tom, že kohezná politika, tam je to N plus 3 pravidlo. Čiže potom je tam uh, problém s tým ja, ale to je pravidlo N plus 3, a to si netreba zamieňať túto otázku s koheznou politikou. Kohezná politika v mnohých krajinách prispieva aj k výskumu, k rastu, inteligentnému rastu. Nie sú to len investície. A keď sa pozriete na ten uh, operačný program koheznej politiky v mnohých krajinách, tak tie peniaze sa dávajú najmä do zamestnanosti rastu malých a stredných podnikov, e, na podnikanie, e, výskum. Na to netreba zabúdať. Samozrejme budeme pokračovať v našej bitke za Horizon 2020 a za Connecting Europe Facility. Urobíme to a viem, že mám vašu podporu. Ďalšie programy ako Kozmos, e, tam došlo k určitému zníženiu. A ja e, to hovorím, ale formálne to nie je úplne správne, pretože tam bolo aj určité zvýšenie. Čiže ak je tam nejaký frontloading, tak v tom ďalšom roku potom samozrejme je menej peňazí ale bez toho frontloadingu by tam neboli asi žiadne, takže toto je aj vysvetlenie. Ale toto je program, ktorý chcem tiež hájiť medzi svojimi prioritami a vidím, že moje priority, priority, ktoré sú v správe e, k tomuto mandátu do trialógu, to sú aj priority vaše a samozrejme e, počítam s vašim stanoviskom, ako je to už návrhu správy o ktorom sa bude hovoriť 23. Hlasovať 23. Ďakujem. Thank you very much, colleague Jose Manuel, for your openness for each committee priorities. Because I think that... Takže myslím si, tieto priority sú dôležité z pohľadu konkurencieschopnosti. Potrebujeme východiskú stratégiu z krízy, takže skutočne je potrebné na tom, čo najlepšie pracovať. Ďakujeme za vašu účasť, za vašu prítomnosť a veľa šťastia v rozpočtovom výbore. Uh, Dobre, kolegovia. Takže prejdeme k poslednému bodu na našom programe. Ešte predtým, než ideme na obed, Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži máme tu spravodajcu Šona Kellyho a teraz by som kolega tu sedí, fajn. Je tu teda dohoda o spolupráci medzi výborom Envy a ITRE, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. My zdieľame určité právomoci v súvislosti s otázkami teda klímy, avšak ITRE, výbor ITRE má určité špecifické kompetencie, napríklad tam máme únik uhlíka, rast, zamestnanosť, konkurencieschopnosť, priemysel, malé stredné podniky. A taktiež teda potom určite ďalšie právomoci spoločné s výborom Envy. Viete, že uznesenie Európskeho parlamentu sa bude zakladať na správe z vlastnej iniciatívy výboru Envy, ale výbor ITRE príde so vlastným stanoviskom. Lehotá na pozmenujúce návrhy príde a hlasovanie v ITRE potom bude krátko e, potom, teda bude to všetko veľmi natesno. Um teda tam nemáme veľa času, ale teraz začneme diskutovať. Máme na to 45 minút. A rád by som požiadal kolegu, spravodajcu, pána Kellyho, aby nám predstavil svoj návrh stanoviska. Takže, milý kolega, ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem aj za to, že ste objasnili stanovisko a tú situáciu ohľadom ITRA, ENVY, lehodná pozmenica navrie a tak ďalej. Myslím si, že je skutočne eh, veľmi dobre naplánovaná táto dnešná diskusia. Predovšetkým, pretože minulý týždeň sa v Bone diskutovalo o týchto otázkach a možno ten naznamený pokrov niekoho mohol sklamať, avšak možno by nás mohol pozbudiť to, že bola prejavená veľká miera dôvery v priebehu rokovaní. Myslím si, že dôvera je dôležitá a v návrhu e, stanoviska som hovoril o dôležitosti toho, že potrebujeme záväznú globálnu dohodu na boj proti klimatickým zmenám, takže to je ten základ. A samozrejme je veľmi dôležité, aby sme teda mali takúto záväznú globálnu dohodu, aby sme dosiahli ten cieľ 2 e, e, stupne Celzia a musíme sa na to pozerať pozitívne. Musíme si stanoviť, aký to bude mať prínos, že to povedie, taktiež musíme si stanoviť vytvorenie nových pracovných miest, taktiež to podporí rast, zamestnanosť a myslím si, že boj proti klimatickým zmenám by mali ísť ruka v ruke s našim bojom e, za rast a myslím si, že by bolo nebezpečné nič nerobiť. Taktiež si myslíme, že naši partnery v celom svete e, si, sú, sú si toho vedomí. Európa by mala tlačiť na ďalšie krajiny, aby sa k nám pridali a taktiež by naše záväzky mali byť zdieľané našimi e, konkurentmi a partnermi. Takže naše ambície by mali sledovať aj ostatní. A ostatné krajiny by taktiež mali vedieť, že EÚ sa teda rada chopí toho vedenia ako obvykle, pokiaľ neostaneme v tom sami. Pretože to je veľmi dôležitá e, otázka. Tu sa dostávam k otázke uniku uhlíka. Takže v súvislosti s týmto bodom si myslím, že musíme e, zaručiť, že budú vytvorené príslušné ustanovenia v súvislosti s unikom uhlíka a e, mali sme tam presvedčiť ostatné krajiny, aby sa k nám pridali, čo sa týka stanovania záväzkov. Mali by sme chrániť naše hlavné sektory a podporiť hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Udržateľný proces v Európe by e, nemal byť oslabený nejakými e, škodlivými procesmi tak aby sme polavili v našich e, záväzkoch, alebo aby v nich polavili e, štáty inde na svete. Pre všetkým je to dôležité pre polnohospodársky sektor. Bolo by kontraproduktívne sa snažiť e, sa nesnažiť postupovať globálne, pretože máme stále narastajúcu svetovú populáciu a dochádza teda k nedostatku potravín. Preto potrebujeme záväznú dohodu. Únik uhlíka by nebol problémom, pokiaľ by sa nám podarilo dosiahnuť súvisiace ciele. Čo týka systému ETS pre obchod s povolenkami, emisnými povolenkami, má potenciál na znižovanie e, miery emisí v ovzduší. Máme teda náš vlastný systém, no a nadchádzajúcom období musíme zaručiť jeho účinné fungovanie, tak aby sme dosiahli naše stanovené ciele, no čo týka dlhodobého hľadiska, mali by sme byť schopní vytvoriť e, markery alebo ukazovatele pre celkový e, trend a toto podporila aj nemecká kancelárka pani Merkel. Taktiež pokiaľ by to prebiehalo globálne, tak by to bolo určite veľmi účinným nástrojom Taktiež by sme podporili uh, trh, uh, čo týka priemyselného energetického sektoru. Potrebujeme jadne e, fungujúci systém v EÚ, predtým než začneme premýšľať nad globálnym systémom. A to by nám malo byť našim dlhodobým cieľom. V priebehu posledných rokov často Eh, nás vyzývali k stiahnutiu eh, dotácií, ktoré poškodzujú životné prostredie. To taktiež bolo podložené viacerými štúdiami, pretože takéto dotácie v podstate skresľujú situáciu na trhu a majú negatívny dopad na určité aspekty a taktiež na negatívny dopad na inováciu. Samozrejme, toto stiahnutie dotácií je potrebné, pokiaľ chceme zaručiť väčší podiel obnoviteľných zdrojov v rámci nášho energetického mixu, je potreba zaručiť e, rovnaké podmienky a taktiež dobré podmienky pre prosperitu nových a čistých technológií. Toto je kľúčový prvok e, v boji proti klimatickým zmenám a mali by sme zaručiť, že nebudeme teda tento postup nebude obmedzovaný. Čo sa týka inovácie technológií, tak to je taktiež kľúčový bod. Musíme um, finančne i politicky tento aspekt podporiť, pretože no, ináč sa nám nepodarí e, dosiahnuť naše e, ciele. A zelené hospodárstvo by bolo veľmi pozitívnym signálom, ktorý by sme vyslali EÚ už je v podstate e, svetovo v čele e, rozvoja takýchto čistých technológií a predseda Juncker vyjadril želanie, aby EÚ sa stala svetovým e, vodcom, čo sa týka čistých a obnoviteľných e, zdrojov technológií. Taktiež by sme nemali zabúdať na to, že európske podniky mali byť chránené, čo týka transferu technológií. Samozrejme je zásadné, aby expertíza a technológie mohli byť e, prenášané predovšetkým do krajín s rozvíjajúcim sa hospodárstvom. A taktiež musíme zaručiť v tejto oblasti dodržiavanie e, autorských práv a produševného vlastníctva a patentov. Taktiež by som chcel e, uvítať na podporu E, sektora bioenergetiky e, v rámci boja proti klimatickým zmenám. Taktiež chceme teda týmto spôsobom napomôcť zíženiu obsahu e, uhlíka v atmosfére. Je, taktiež potrebujeme udržateľné metódy v oblasti lesníctva, pretože tým sa nám podarí teda vyriešiť otázky uskladňovania, zachytávania uhlíka. Taktiež tu máme sektor e, využívania pôdy. O tomto taktiež sa hovorí v e, správe, vo správe pána Parnajos e, výboru Envy. Taktiež je dôležité hovoriť e, s rôznymi aktérmi celej tej e, dohody. Máme tu pozitívne nedávne vyjadrenia zo strany USA a Číny a to si myslím, že je veľmi pozbudivé. USA budú mať určite dôležitú úlohu. Musia zaručiť tieto pozitívne signály sa pretavia v konkrétne záväzky v decembri. EU musí byť silná. Musíme spolu s našimi E, spolupracovať teraz s partnermi. My sme sa zaviazali znížiť do roku 2013 emisie o 40 a taktiež do roku 2050 domáce emisie o, o 80 a nepochybne v nadchádzajúcich mesiacoch EÚ e, prepracuje naše stanovené cieľe do roku 2030. To bude potrebné a spravodajca požiadal určitú, o určitú revíziu klimatických cieľov. Už som skoro skončil ešte poslednú vetu, takže pre mňa by bolo skutočne dôležité žiada, žiadať o... Pre, no, pre mňa bolo momentálne zbytočné žiadať o ambicioznejšiu politiku zo strany EÚ. Dúfam, že sa nám podarí v Paríži dospäť k dohode. Ďakujeme kolega a teraz kolegyňa Kveten Darling za SAD. Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som chcela poďakovať spravodajcovi. Myslíme si, že je to naozaj dobrý základ, od ktorého sa môžeme odpichnúť a veľmi konštruktívne spolupracovala aj s tými spravodajcami, takže chcem z tohto vychádzať. Najmä sa nám páči to, že sa spomína potreba priekopníctva EÚ, pokiaľ ide o klimatické akcie, zmierňovanie, prispôsobovanie, je potrebne globálne závis, záväzná dohoda s viacerými stranami. A hoci to v texte nie je, je tu teda ten záväzok dvojstupňového scenára a ECC potom, aby systém ETS bol prepojený na iné systémy obchodovania s povolenkami, aby sme mali globálny trh, postupné odbúravanie dotácií, ktoré bránia prechodu na udržateľnú ekonomiku, najmä v oblasti priemyslu a energetiky, no a uznanie úlohy um, sektoru bioenergii, tajomnej energii, No a chceli by sme niekoľko ehm, ale pozmeňovacích návrhov a niektoré veci mm, možno trošku spochybneme. Takže e, pozitívna vyhliadka je v tom stanovisku, v tom návrhu stanoviska a chceli by sme, aby tam bol odkaz na prechod, čiže aktivity týkajúce sa klimatickej zmeny idú ruka v ruke s tvorbou pracovných miest a e, náš priemysel smeruje k nízkouhlíkovej budúcnosti a to je potrebné na globálnej úrovni. Máme e, e, takéto iniciatívy napríklad v rámci UNFCCC a máme tam sektorálne e, cestovné mapy, aby bolo zjavné, čo sa udialo na medzinárodnej úrovni. Potom odborávanie postupné, e, odborávanie všetkých dotácií, tieto bránia prechodu, ale zahrnutie slov a hospodársky e, škodlivé dotácie, to v sebe e, skrýva otázku, že čo to vlastne znamená. No a uznávam, že je to dôležité pre e, vašich voličov, ale špecifické spomenutie polnospodárskeho biznisu a vyňať ostatné priemyselné odvecia, tu je trošku nerovnováha. No a pokiaľ ide o technologický transfer, mm, Mali by sme teda podporovať všetky tieto investície do výskumu vývoja, všetku spoluprácu medzi regiónmi vo svete, podeliť sa o naše eh, eh, eh, o náš všetok vývoj. No a keď sa pozriete na nedávne správy z ICCC, tak tam sa špecificky upozorňuje e, na potrebu energetickej efektivnosti na medzinárodnej úrovni, pretože e, sú tam potom e, zmeny, ktoré budú mať dopad na teda toto zmiernenie a chceli by sme, aby sa to posilnilo v rámci tej správy. No a chceli by sme tiež dodať zmienku týkajúcu sa bioenergetiky, teda keď biomasa sa spája s E, zachytávaním uhlíka, tak môžeme tiež znižiť emisie a to je tiež ďalšia vec, ktorú treba presadzovať. Naše, tu treba naše návrhy na medzinárodnej úrovni presadzovať, napríklad pokiaľ ide o CCS. Tam by sme mali konať ako kontinent, no a potom ešte konať diplomaticky tak, aby krajiny predstaví na seba potrebné záväzky. Treba tiež sledovať, ako podporíme rozvíjajúce sa, vynárajúce sa ekonomiky, aby teda presadzovali nízkouhlíkovú ekonomiku. No a Mal by tam byť záväzok minimálneho percenta HDP, ktoré sa vynaloží na klimatické aktivity. Navrhovali sme, by to bolo 0,2 HDP za členský štát. To by malo byť vynaložené práve na takéto klimatické aktivity, aby sme naozaj dostali svojim slovám, že teda nielen o tom hovoríme, ale aby sme prešli od, skut- od slov k skutkom. Ďakujem. A pán Pederle Alde. Thank you so much. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Kelly za veľmi dobrú správu, prvý návrh, teda spolupráca s tieňovými správami sa im bola dobrá, zahrnuli ste naše vstupy do svojej správy, ďakujem pekne, ale mám tu niekoľko vecí. Jedna vec týka sa úniku uhlíka. Je kľúčové, aby výbor ITRE sa tejto veci venoval, ale myslím si, že mali by sme sa pokúsiť nájsť také znenie, ktoré to bude riešiť inteligentne. Vieme, že Kalnite odprezentuje e, nejakú novelu EU ETS snad ešte v júli, aby sa využil benchmarking medzi odvetviami pretože samozrejme, že chceme chrániť tie dobré odvetvia v Európe, ktoré dobre fungujú. Chceme ich teda chrániť pred tým uhlíka, ale ak sú tu odvetvia, ktoré nefungujú dosť dobre, tak e, nebolo by dobre, keby sme ich vlastne chránili e, pred nákladmi e, z týchto emisí, takže ten systém benchmarkingu treba zlepšiť, posilniť, aby bol aktuálnejší, aby nevychádzal iba z historických čísel, pretože to je veľký problém momentálne pre celý priemysel vzhľadom na recesiu. Tie alokácie pre e, oceliarský priemysel sa znižovali, no a dúfajme, že e, teraz e, sa im bude lepšie dariť, keď sa posilní ekonomika. No a potom to bude medzera medzi tým, na čo majú vlastne kvóty a tým, čo budú môcť využiť. No a na druhej strane tie voľné kvóty musia s tým, ktorí sú najlepší. To je vlastne ten eh, benchmarking, tá intelektuálna stránka toho benchmarkingu a to je pre nás dôležité. Takže to schvalujem. Je to dôležité, čo sa týka fe, e, toho postupného odborovania dotácií. Čo sa týka toho eh, ekonomicky škodlivého, no to je možno skôr ideologická debata o tom, čo je škodlivé a e, čo nie. Ja ako liberál môžem povedať, že akákoľvek dotácia je škodlivá a iné strany možno nebudú súhlasiť s tým, budú to chcieť použiť ako nástroj. Ja si myslím, že by sme sa mali sústrediť na tie environmentálne škodlivé dotácie a to znenie momentálne asi by sa nemalo použiť takýmto spôsobom, aby Európa mohla povedať, že keď sa to globálne neprestane uplatňovať, tak by sme to nemali urobiť. Pre nás to nie je dobre. My tu používame miliardy eur ako dotácie na E, plyn, ropu a uhlie v Európe, čo by sa tiež dalo inak využiť a poslúžilo by to účelu e, celej tej cesty mm, do Paríža. Toľko moje úvodné pripomienky. Pokúsim sa v budúcnosti tiež konštruktívne pracovať, aby sme spolu dobre vychádzali, pretože je tu také vzájomné pochopenie, že môžeme e, sa dohodnúť, keď sa budeme navzájom počúvať a snažiť sa to dosiahnuť kompromis. Ďakujem. Uh, thank you very much. And colleague Ďakujem. A pán kolega Žadol za zelených. Ďakujem, pán predseda, ďakujem spravodajcovi. Kolegovia za socialistov a liberálov už spomenuli niektoré z tých vecí, ktoré som chcel predniesť aj ja. Takže samozrejme treba bojovať proti úniku uhlíka. My sme vždy podporovali to, že Európa má mať možnosť chrániť svoje odvetvia, priemyselné odvetvia, ktoré by boli ohrozené klimatickým dumpingom. Skúsenosti z ostatných rokov, keď sa pozrieme späť, ukazujú, že tie priemyselné odvetvia, ktoré boli potenciálne najviac ohrozené eh, zahraničnou konkurenciou, sú tie odvetvia, ktoré naozaj najviac profitovali z európskeho systému ETS. Mohli by sme mm, poukázať, mm, že majú úspory možno 100 miliónov eur, 100, alebo aj miliardov. Pozrite sa na ArcelorMittal oni e, tam majú e, množstvo e, voľných kvót, čo je vlastne bohatstvo, neobmedzenie. Takže na jednej strane treba ich chrániť, ale na druhej strane musíme sa pozrieť na to, že koho chránime. No a potom v tejto správe zdá sa, to vyznieva tak, že áno, určite treba sa dosiať, dopracovať k dohode o klíme, ale také silné európske líderstvo vo veci prechodu ekonomiky k inej energetike. To by mohlo byť e, vlastne vhodné pre Európu, ale vždy, keď čítame veľmi vážne tieto správy Medzinárodnej energetickej agentúry, keď si prečítame poslednú správu Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné energie IRENA, tak možno si položím otázku, že aká je to konkurenčná výhoda masívne investovať do energetickej efektívnosti a do obnoviteľných energií, e, keď mnoho z tých obnoviteľných energií došlo, už je na úrovni tej party, party zdrojov, čiže bez dotácií sa dopracujú k rovnakým e, nákladom ako tie e, konvenčné zdroje energie. No a keď sa pozriete na poslednú správu MMF, tak sa dočítate, že na globálnej úrovni energia, teda fosílna energia, má 10 miliónov 10 miliónov eur dotácií každú minútu, 5300 miliard eur e, ročne, takže je tu obrovská výhoda pre spoločnosť, pre zamestnanosť a tak ďalej. Takže mali by sme byť ambicioznejší, ehm, lebo treba si uvedomiť, že v Paríži nedosiahneme dohodu, ak Európa sa neujme vodcovstva, nebudú to ani Američania, ani e, Číňania, ktorí sa chopia vodcovstva, ale Európa e, nemôže byť ambiciozná len čo sa týka architektúry tej dohody. Európa musí sa chopiť aj vodcovstva, pokiaľ ide o, tú, o ten e, energetický prechod, polnohospodársky a tak ďalej. Eh, pozrite sa na tie správy, napríklad eh, z, tej, eh, toho, z toho dohovoru starostov, tam sú veľmi zjavné trendy. Ten mm, e, európsky energeticko-klimatický balík nemá takúto dynamiku občianskú, ekonomickú, územnú, ale my, Európsky parlament, my musíme túto dynamiku zohľadniť nie len niekoľko záujmov, ktoré môžu pribrstiť eh, ten energetický prechod. Takže my musíme byť na strane spoločnosti a ekonomického pokroku a nie na strane niekoľkých firiem, ktoré dnes môžu byť ohrozené uhlím, obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré sú ohrozené e, opätov, alebo predefinovaním energetického priestoru, čiže musíme byť prispôsobení tomu 21. storočiu a tá správa by mala byť trošku e, entuziastickejšia, pokiaľ ide o tento energetický prechod. Tak to nerobia Američania, Číňania, Austrália e, a ostatní, tak nemôžeme si povedať, že my neurobíme nič, pretože inak nedosiahneme v tejto oblasti absolútne nič. Ďakujem pekne. Ďakujem. A Pán kolega Ferreira za GUE. Ďakujem pekne. Ja by som mal niekoľko pripomienok. Jednak k tomuto návrhu aj k tomu, čo povedali kolegovia, avšak neprednesiem ich. Prečo? Pretože som presvedčený, že tu vôbec nie sú dané podmienky, aby sme dnes viedli túto rozpravu. Ešte pred desiatimi minútami e, bolo k dispozícii iba 6 jazykových verzií e, toho, o čo tu momentálne ide. To je menej než tretina úradných jazykov, v ktorých má byť uznesenie predložené. A nie je to poprvýkrát, že sa takéto niečo stalo moja správa k modrej ekonomike, o ktorej sme práve hlasovali, tam sa to udialo rovnako a tiež som um, sa bránil rozprave, kým nebudú k dispozícii všetky verzie a myslím, že všetci, všetky politické skupiny by sme sa mali veľmi dobre ešte raz zamyslieť nad tým, ako s tým chceme zaobchádzať. To nie je výnimka, nie podstate sa to stáva už normou. A máme tu predsa princíp. Máme tu princíp jazyčnosti. A to nemôžeme len tak e, zamiesť pod koberec. To je veľmi dobrý princíp pre prácu parlamentu ako európskej inštitúcie. Ja nechcem ustúpiť a preto nebudem v tejto rozprave e, vystupovať, ale hovorím to s veľkým poľutovaním. Naozaj e, protestujúc a apelujem na všetkých, aby sa naozaj nad tým ešte raz vážne zamysleli. E, pri parlamentných výdavkoch sa urobili škrty, najmä pokiaľ ide o tlmočenie a preklady. A myslím si, že sa treba zamyslieť aj nad tým, ako to ovplyvňuje aj našu prácu. Ide o základný princíp dodržanie viacjazyčnosti. Takže toľko na tomto mieste apel z mojej strany. Naozaj to veľmi ľutujem a protestujem proti tomu. V prípadoch, kde je potrebné rýchlo niečo preložiť, čo sa často stáva, Potrebuje na to parlament prostriedky na preklady a tlmočenie, aby sa dalo rýchlo zareagovať na takéto naliehavé veci, ako je to aj konkrétne v tomto prípade. Uh, thank you, colleague. Ďakujem, pán kolega. Máte absolútne pravdu. Keď, povie, keď hovoríte, že viacjazyčnosť, multilingvizmus je dôležitý pre nášho všeobecného ducha v Európskej únii Máme 28 členských štátov a 24 jazykov, ktoré sú eh, úradnými jazykmi EÚ. A máme tiež rokovací poriadok, pretože ste túto tému raz už či dva razy spomenuli. Tak vám chcem ešte raz pripomenúť, pri hlasovaní sú potrebné všetky jazykové verzie, ale nie je to potrebné na základe nášho rokovacieho poriadku e, na rozpravu. Veľmi ma to mrzí. Možno to nie je dobrý dôvod pre vás, aby ste nám takéto niečo opäť pripomínali, pretože jedna vec, ktorú môžete urobiť, e, aby sa zmenil rokovací poriadok, je e, teda obrátiť sa na výbor AFKO, ktorý za to zodpoveda, je tam na to postup, konanie a môžeme váš návrh tam aj postúpiť, ale momentálne sú pravidla rokovacieho poriadku veľmi jasné. Pokiaľ ide o hlasovanie, tam sú všetky jazykové verzie. Veľmi ma to mrzí. Áno, samozrejme, že je lepšie, ak máme všetky tie jazykové verzie k dispozícii. Som si istý, že máte pravdu. Uh, a chcem vyzdvihnúť, že váš hlas je pre nás veľmi dôležitý, aj vaše e, vyjadrenia. Takže naozaj vás podporujem, ale máme na to e, rokovací poriadok a nie je vždy možné pripraviť všetky jazykové verzie na rozpravu. Je mi to ľúto. A pokúsime sa to zlepšiť. Aby sme mali aj do rozpravy čo najviac jazykových verzií. V končnom úsledku budú všetky, všetky tie jazykové verzie. Ehm, tie budú pripravené na hlasovanie, pretože bez toho sa hlasovať nedá. A urobíme naozaj maximum budúcnosti. Ďakujem za vaše pripomienky. A pani Miriam Dali. So-called other speakers. Takzvaní ďalší rečníci. Ďakujem, pán predseda, že som v kategórii tzv. ďalších rečníkov. Takže v prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi. E, vypočula som si jeho stanovisko a môžeme to ďalej rozvíjať, dotkol sa najdôležitejších bodov a chcela by som v takejto myšlienkovej línii pokračovať, ako on načrtol vo svojom stanovisku, pretože v Paríži by cieľom malo byť e, prijať správne záväzné ciele v strednodobom a dlhodobom horizonte, aby sa riešil problém úniku uhlíka, aby sa e, našli nové možnosti e, efekt, nákladovo efektívneho zníženia. Potrebujeme systém, ktorý zabezpečí, aby všetky krajiny v dohode o klimatických zmenách dodržiavali to, čo sa dohodne. Ako už zaznelo, podpora je e, potrebná tam, kde je potrebná, ale všetky krajiny musia e, dodržiavať e, nejaké pravidlá. No a môžeme teda spomenúť všetky tieto kroky, ktoré sú správnymi krokmi vpred, ale nie je jasné, či to identifikuje tu, alebo či sa tým napraví tá základ, tá veľká slava stránka európskeho ETS. Najmä nám ide o nákladovú efektívnosť, aby sa uh, vlastne zvýšil ten uh, rozsah existujúcich povoleniek. No a zároveň sa musí zvýšiť naša ambícia v oblasti klímy. Ja by som ešte chcela, aby stanovisko vystihlo prepojenie uh, medzi klimatickou zmenou a námorným eh, prostredím, takisto modrou ekonomikou, o ktorej sme dnes už hlasovali. No a takisto pokiaľ ide o e, dopravu, čo je druhý najväčší emi, alebo teda znečistovateľ. No a tento environmentálny faktor treba preniesť z národnej na medzinárodnú úroveň, treba prijať nové politiky, ktoré prekračujú hranice, aby sme naozaj riešili klimatickú zmenu a zachovali e, konkurencieschopnosť nášho priemyslu. Čiže ja by som navrhla takto postupovať k tomuto stanovisku. Uh, Ďakujem, pán Tamburano Nuž. Táto štúdia MMF vypočítala, že negatívny dopad, ktorý vytvoria fosílne palivá, je okolo 100 miliónov eur, čo je asi 6,5 globálneho HDP. A chceli by sme tiež povedať, že z pohľadu vedy a ekonomiky sú tu obrovské e, témy. Z pohľadu vedeckého diskutujeme o témach týkajúce sa výboru pre životné prostredie. Mali by sme sa pozrieť na vedecké dopady. Pozrite si osek 5. Toto je dobrá príležitosť zabezpečiť riadny konsenzus medzi vedeckou medzinárodnou komunitou e, ohľadne týchto údajov a musíme ukázať tie prepojenia medzi zmenami biodiverzite a oteplovaním klímy. Inak bude ťažké preukázať, že sú tu veľké dopady na priemysel a ekonomiku. A potom odsek 7. To, čo sa týka ekonomických benefitov mm, pre európsky priemysel. To je trošku problematické, pretože ak neuzavrieme tie dohody, tak nebudeme mať tie výhody. Návrh hovorí o ekonomike a financiách v tradičnom zmysle slova, čiže business as usual. A treba vyzvihnúť to, že lokálna ekonomika a lokálne komunity do toho budú musieť byť zapojené, aby sme tu mali udržateľné dohody. No a na záver, tento parlament nedávno schválil uznesenie, ktoré bolo dosť komplexné a povedal, že 2% HDP členských štátov treba venovať na dane a myslím si, že tento priemyselný model minulého storočia sa príliš zameriaval na zbranie a vojnu medzi národmi,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 Naozaj sa musíme pokúsiť presvedčiť verejnosť a myslím si, že je dobrá správa, že aj pápež sa zaujíma o otázky súvisiace s týmto problémom. Ja sama katolička nie som, ale naozaj vítam to, že tento pápež je naozaj veľmi osobitná osobnosť a že má záujem aj o klimatickú problematiku a tiež pokiaľ ide o vzťah medzi chudobou, ekonomikou, spoločnosťou a jej správaním. Je potrebné, aby sme našli nejaké nové riešenia a myslím si, že keď budeme apelovať nielen na rozum ľudí, ale na ich srdce, že sa k tomu dopracujeme. Takže ja naozaj vítam tento nový vývoj. Myslím, že tento istup je veľmi inteligentný a ja dúfam, že bude aj presvedčivý, dostatočne presvedčivý. Lebo keď sa pozrite na tú skepsu v Amerike, keď sa pozrite na euroskepticizmus tu u nás, na to, koľko ešte odmietajú, že klimatické zmeny vôbec existujú. Ja si myslím, že je naozaj potrebné chopiť sa vedenia a ja sa teším, že aj pápež sa do diskusie zapája a dúfam, že e, bude v tomto úspešný. Je tu ale aj menej dobrá správa v kontexte správy a to, že keď sa pozrieme na tie záväzky, ktoré jednotlivé zmluvné strany prijali, tak k tomu cieľu sa aj dopracujeme. S implementovaním súčasného je to navýšenie teploty o 3,5 koncom storočia a vieme si predstaviť, aký to bude mať dopad nielen v Európe, ale aj na celom svete. Čiže naozaj je potrebné, aby sme tlačili na tie záväzky, aby sme to naplnili aj um, finančným vybavením a bolo by dobré, keby spravodajca dosiahol v tomto zmysle dobrú dohodu. No a na plane sme o tom diskutovali, uznali sme, že sa určitý pokrok dosiahol a je dôležité, aby sme sa naďalej my v IKRE aj inde sústredili na ďalší pokrok. Áno, máte pravdu, že verejná mienka je dôležitá. Aj pápež František nedávno povedal, že klimatické otázky sú veľmi dôležité pre ľudstvo ako také. Trošku to bolo nečakané možno z jeho strany, ale je to dôležitá vec. Kolega Karinč, nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, ja som si vypočul kolegov. Chcem sa poďakovať kolegovi Kelimu za správu, ktorú považujem za vyváženú. Bol by som rád, keby sme v Európe Máme asi iba 11 svetových emisí. Konsenzus v Európe je teda taký, že toto je škodlivé a treba s tým skoncovať. Ale bohužiaľ predstavujeme iba 11 svetových emisí, čiže aj keď my znižíme na nulu, tak planetu nezachránime. A našim cieľom je planetu zachrániť, musíme postupovať inak a musíme preto presvedčiť partnerov, hlavne USA, Čínu, Indiu, aby aj oni aby aj oni si osvojili myšlienky, ktoré tu v Európe sú všeobecne akceptované. Ja som sa stretol e, so zástupcami americkými zaoberajúcimi sa touto otázkou a my sme strávili naozaj e, dlhý čas diskusiou na túto tému. Boli tam demokrati, ktorí povedali, momentík, momentík, je tu jedna vec, ktorú nechápem. Hovorím, čo nechápete? A on povedal, ako vy vašim voličom e, vysvetlíte, že zvýšené ceny energie sú dobrá vec, pre nich dobrá vec. A ja som povedal, no v Európe je to komplikované, ale ide o to, že emisie CO2 znižovať musíme. No a on povedal, že v USA by to bol jeho koniec, by to bola jeho politická smrť, pretože pre politikov tam ide iba o ceny a konkurencieschopnosť. A týmto končí. V tých diskusiách cena a konkurencieschopnosť vôbec nezahrávajú úlohu tu v Európe. A to podľa mňa nie je správne, pretože takto môžeme zabiť náš priemysel a zároveň nezachrániť ani priemysel. Čiže musíme sa snažiť presvedčiť aj partnerov, aby oni zmenili svoje správanie, v iné krajiny. A tie ciele, ktoré sú v tejto správe, ciele, ktoré prijal náš parlament s výnimkami možno niektorých jednotlivcov, ktorí tuším vedie dôverujú, Skladka, tie naše závery sú také, že potrebujeme celosvetovú dohodu. A tá otázka znie, čo spravíme, keď tá dohoda nebude ako budeme postupovať v takom prípade? Čo to pre všetkých znamená? Môžeme si to vôbec dovoliť? Ja som z Lotyšska, my sme veľmi zelená krajina, poďte všetci k nám. Viac než tretina našej energie je obnoviteľného pôvodu. Naozaj to vynikajúci príklad. A jedný z bodov je to, že nemáme priemysel, tejto oblasti sa toho veľa nedieje. Je to dedictvo 50-ročnej okupácie sovietmi. Čiže otázka znie, nechceme byť zelení a chudobní? No už neviem. Aj to je otázka, ktorú je potrebné si položiť. Ja to tu všetko načetávam, lebo si uvedomujem, že som momentálne menšinou, konkrétne jednočlennou menšinou, ale o čo mi ide? A takýto takáto menšina, ale nie som mimo tejto sály, sú aj iní, ktorí zmyšľajú podobne ako ja. Čiže ja nespochybňujem potrebu tie ciele dosiahnuť, ja nespochybňujem to, že musíme znížiť emisie CO2 a tak ďalej. Ale snažím sa to načrtnúť to, že musíme mať na pamäti to, že svet e, sa neskladá iba z politikov, ale je to aj priemysel, sú tu aj iné krajiny, ktoré sú mimoriadne konkurencieschopné. schopné Čiže ako sa postaviť k tomuto? Aj nad tým je potrebné sa zamyslieť. Čiže ja nie som proti vede ani proti stanoveným cieľom. Ja vedu chápem a cieľe podporujem. Ale ako príjmeť aj ostatných, aby robili to isté. Ak sa toto podarí, tak problém vyriešime. Modrá karta od pána Žado. Nemáme síce modré karty, ale toto to vo mne asociovalo. Áno, nie je to zelená karta. Chcel by som kolegovi Karinšovi povedať následovné. Prechod v oblasti energie, tam nede iba o Paríž. Veď si počtajte tie správy, ktoré sa tu šíria. Keď sa pozrieme na hospodárske analýzy, pokiaľ ide o náklady rôznych zdrojov energie, geotermia, hydraulika biomasa, veterné energie, veď e, toto sú ceny, ktoré sú ekvivalentné e, cenám fosílnych palív a jadrové energie. Toto je ekonomická realita, toto nie je e, nejaká fantasmagoria politikov, ktorí chcú zabiť priemysel. Nie, toto je realita. A ešte ja sa zatím tým správam. Za 1 miliónov za 1 milión eur investovaných do energie, to je 1,5 zamestnaní, pokiaľ ide o fosílne energie, 2,5 pokiaľ ide o jadrové energie a 7 v prípade veterných um, zdrojov energie v prípade Nemecka. Čiže áno, nás to ťažko vysvetľuje našim občanom. Áno, ťažko sa to vysvetľuje, platí to. Ale z tohto vychádza tá racionalita dneška. Ďakujem, teraz kolega Fadeli. Ďalšia modrá karta, ak to tak môžem nazvať. Áno, na jednu vec som zabudol povedať pánovi Kelimu. Pokiaľ je autorské práva, copyright, nemôžeme ešte viac vieskalovať tie boje, ktoré tu prebiehajú na túto tému. Áno, samozrejme, že autorské práva je potrebné chrániť európskeho priemyslu, to je jasné, ale prosím, nezvyšme ten zmetok a zamrame sa hlavne na Paríž. A teraz, čo som sa povedal pánovi Karinšovi, my vo Švedsku tiež máme naozaj vysokú daň na CO2 nad rámec systému ETS európskeho, ale aj tak máme konkurenceschopnejší priemysel ako ostatné krajiny a máme nižšie emisie. A to e, preto, e, že e, naše faktúry za energiu sú nižšie ako v minulosti, ale to vďaka tomu, že máme fungujúci trh. Nám trh funguje čo umožňuje nižšie ceny, možno aj u vás. Uh, aj v Estonsku to tak je, takže preto je potrebné vytvoriť fungujúci trh. Toto je alfa omega toho celého. A ak sa nám to nepodarí teraz začať ráziť túto cestu, uh, tak môžeme ohroziť vodcovskú úlohu EÚ, pokiaľ ide o snahu dospieť globálnej dohode. Čiže áno, silná pozícia, to je predpoklad. A ak nebudeme mať takúto pozíciu, potom môžeme pripravať nejaký plán B, ale nemáte tým, že začneme hneď e, pripravovať nejaký e, plán B a rôzne verzie, pretože takto si podkopeme sami našu pozíciu. Ďakujem pekne, čas nám vypršal. Kristian, musíte niečo povedať? Nie. Dobre, všetko sa uzavrelo. Áno, ja plne súhlasím s kolegom, že trhy a ceny sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o zmeny. Ďakujem pekne. Konferencia na Paríži, konferencia v Paríži Pán Runge Metzger tam bude eh, vyjednávať za nás, takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prizvali komisiu, aby aj ona mohla povedať zo pár slov. Ja si myslím, že z tej diskusie, to sme si vypočuli pred chvíľou, že z nej vyplynulo, že plne podporujeme stanovisko ITRE, Samozrejme, že nám leží na srdci konkurenceschopnosť Európy, konkrétne priemyslu. Snažíme sa nájsť e, riešenie pre carbon leakage, presun emisí a chceme, aby aj všetky ostatné krajiny, hlavne tie hlavné ekonomiky, sa tiež zapojili, aby sa tiež stali súčasťou tej parížskej dohody. A to asi chvíľu potrvá. Keby aj rozhodnutie v Paríži padlo, ratifikácia v krajinách bude istý čas trvať a 196 vyjednávačov tam bude, každý z nich sa bude musieť vrátiť do svojej krajiny, do parlamentu a tam požiadať o ratifikáciu. Čiže v tejto súvislosti Paríž nepredstavuje nejaký koniec zapojenia parlamentu, čiže iste ešte bude ďalšia príležitosť o tejto téme pohovoriť o tom, čo to znamená pre priemysel. Súhlasíme s tým, že to posilní inovácie, hlavne v Európe. Ako viete, predseda Juncker chce na tomto stavať v najbližších 10 ročiach, tak aby sme mali rast, zamestnanosť, kvalifikácie, aby sme naďalej boli v popredí ako priemyselne vyspelý región. Ďalej bude potrebné podporovať rozvojové krajiny, také, čo to potrebujú konkrétne, pretože nie každá to potrebuje, rozvojová krajina. Môžeme poskytnúť aj technickú podporu z implementovania našich klimatických politík. Tie skúsenosti sú už viac ako 10-ročné s partnermi ako napríklad Čína, ktorá je dôležitou súčasťou našej, našich klimatických eh, snách. Čiže nejde iba o Parížskú dohodu, ale aj o bilaterálne vzťahy s cieľom presvedčiť našich partnerov. No a USA a Čína, myslím, že s týmito krajinami sme dosiahli určité pokroky v poslednom období. Chvíľu trvalo, kým um, sa zapojili, ale už sú na dobrej ceste. A chcú, aby Párižská konferencia bola naozaj úspešným završením týchto snách. Myslím, že tu by som svoj príspevok ukončil. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, že ste prišli. Tešíme sa. Ďakujeme aj za vaše vystúpenie. A teraz pán Kelly, spravodajca. Minútka vám stačí? Hm, pokúsim sa byť stručný. Dovolte mi sa poďakoval kolegom aj komisii za vyjadrenia. Vo všeobecnosti myslím, základ pre dobrú správu je. Väčšina vecí, na nich sa zhodneme. Bolo tu viacero vecí, ktoré stali za to, ako napríklad referenčné hodnoty benchmarking, potom dotácie, hospodárska efekti- eh, energetická efektívnosť a tak ďalej k inováciám Tie budú ešte atraktívnejšie v najbližších rokoch. V mojom voľnom obvode som navštívil pred dvomi eh, týždňami eh, výskumné zariadenia. Oni eh, sledujú alebo teda zaoberajú výskumom pobrežných oblastí, možnosťou využitia veternej energie a toto pôjde ešte ďalej. A ďalšia vec, dôležitá vec je plnohospodárstvo. Potrebujeme e, uživiť e, svet, musí produkovať e, potraviny, ale tiež aj energetická hodnota polnohospodárstva je veľmi dôležitá, odlesňovanie a tak ďalej, všetko veci, ktoré je potrebné zohľadniť. A potom to, čo povedal kolega Karinš, čiatočne s ním súhlasím, Záväzná dohoda je kľúčová. Ide o taktiku. Môžeme sa obrátiť na parlamenty a povedať, pozrite sa, naše ciele sú takéto, bez na to, čo urobíte vy. Alebo povieme, keď vy pôjdete našou cestou, tak urobíme toto. A keď nie, tak revízia. To je otázka taktiky. My naše záväzky chceme splniť, už ich máme stanovené, ale nemôžeme niektorým režimom umožniť, aj takým ani demokratickým, kde je autokratický režim e, s cieľom udržať sa pri moci. Takže aj tieto musíme, tieto musíme e, získať e, pre tieto cieľe, Ak sa nám to podarí, už svet môžeme zachrániť. Ak globálna dohoda nebude, tak svet nezachránime. Čína 25% emisí, je potrebné, aby aj oni znižovali. To je všetko z mojej strany na teraz. Ďakujem pekne kolegom za ich príspevky a ak máte nejaké pozmeňovacie návrhy, sem s nimi. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Pozmeňovacie návrhy je možné predkladať nášmu stanovisku do 36. na poludne. Dobre? Na poludne. Takže dva týždne na to máte zhruba. A potom budeme pokračovať hlasovaním v ITRE začiatkom septembra. Ešte raz opakujem, 30. júna lehota na predkladanie návrhov. Ďakujem pekne a vidíme sa znova o tretej, posledná časť našej schôdze, ďalšie 3,5 hodiny. Thank you.